Yes, friends, uh, we'll start the meeting because it's a long... Vážení kolegovia, musíme začať so schôdzou, pretože je to veľmi zdlhavá schôdza a budeme sa musieť navzájom uh, podporovať, aby sme to všetko zvládli, ale začneme s programom. V dispozícii máte všetky jazyky, okrem malčtiny, chorvačtiny a galštiny Tretí bod, čo je schválenie programu z 26, schôdze z 26. apríla. Toto môžeme, môžeme to schváliť. Áno, súhlasíte? Dobre. Okay. Uh, then we'll go into uh, the Dobre, takže teraz prejdeme priamo k programu a Najprv máme správu pani Agias k usmerneniam o zamestnanosti, potom pán, stanovisko pána Siliky Otisa o rozpočtovej kapacite pre eurozónu, potom pani Jazloviecka, tretí bod správa o proti k protokolu k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom o pristúpení chorvátskych občanov a potom o 5. Najprv budeme mať e, hlasovanie, to bude prísť k výboru MPL k štruktúrnom dialogu, potom to bude správa, správa pána Pirinského k MFF 2014 až 2020 potom je tu správa o utečencoch a sociálna inklúzia a integrácia na pracovný trh. A v závere posledné hlasovanie bude hlasovanie pani, e, správa pani Stevens o implementácii Európskeho dohovoru o právach osôb s postihnutím. Takže máme dosť veľký program, ale začneme teda našim klasickým našim programom. A Máte otázku, pán Matan? Ďakujem, pani predsednička. Chcem protestovať. Minulý týždeň ja ako tieňový spravodajca som na pozvanie pána Krasnovdeského išiel na stretnutie tieňových a pán spravodajca niektoré naše pozmeňovacie návrhy ich e, zapojil do kompromisov, ale bez toho, že by sa preštudovali tie kompromisy a EPP, SND, GUE vyjadrili principiálne stanovisko a síce absolútne odmietali bez toho, že by si boli prečítali naše pozmeňovacie návrhy a kompromisy a teda e, sa rozhodli hlasovať proti našim e, pozmeňovacím návrhom. Ja si myslím, že tento principiálny postoj je antidemokratický Nejde tu o, o nejakú predvolebnú kampaň e, počas tieňových spravodajcov a chvôdze, ale ja si myslím, že nám ide o to, aby sme čo najlepšie obhajovali záujem európskych občanov. A ja to chcem tu dnes povedať verejne a rovnako e, zašleme aj predsedovi výboru e, list v tomto znení. Give the floor to Mr. Máte faktickú pripomienku, pán Káza? Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Áno, je to naše právo ne, urobiť niečo také. Avšak žiaľ, e, e, e má určité pozície a my z VPP sa snažíme e, tie pozície e, pri, jednoducho upravovať pozície a je to vlastne na nás, že koho návrhy podporujeme a podobne. Takže vlastne e, je to jeho stanovisko a s tým nemôžeme byť celkom spokojní. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu 4 nášho programu, teda usmernenia pre politiku zamestnanosti v členských štátoch. Dám slovo pani Jagia. Ďakujem, pani predsednička. Vy nahrádzate predsedu Engela. Ja by som mu poďakovala za možnosť e, pracovať ako spravodajkyňa na tejto správe, pretože ona a ďalší koordinátori mi e, udelili túto možnosť. Minulý rok EP sa mal vyjadriť k návrhu rozhodnutia rady usmernenia pre politiky členských štátov v prospech zamestnanosti. Tento návrh rady tak ako bola predložená v EMPL, bolo len e, akési, akási deklarácia záujmov. E, žiadalo sa tam o väčšie záväzky v oblasti zamestnanosti, ale bolo potrebné upresniť e, konkrétne praktické opatrenia, ktoré treba aplikovať, aby sme sa dostali z kontextu veľkej nezamestnanosti a rozšírenej chudoby návrhu rady sa nebrali do úvahy e, určité presné e, cifry a štatistiky k chudobe a k nezamestnanosti. Hovorili sme o tom, prečo tam neboli začlenené takéto štatistiky a čísla, tak to by sme mali jasnejšiu víziu o súčasnej situácii. EMPL sa snažilo vylepšiť tento návrh Vložili sme veľmi presné údaje o nezamestnanosti, o chudobe a návrhy boli konkrétne a silné. Zámer bol, aby tento návrh bol účinnejší nie len v odôvodneniach a zámeroch, ale aj v cieľoch. Pozmeňovacie návrhy, ktoré sa potom pretavili do kompromisov, sme požiadali o špecifické opatrenia, napríklad zaviesť e, také sociálne opatrenia ako minimálna mzda e, alebo e, znovu začlenenie dlhodobo nezamestnaných do pracovného trhu. Byrokracia to je mašinéria, ktorá je veľkou záťažou pre MSP a žiadali sme, aby byrokratická záťaž pre MSP bola znížená, rovnako ako posilnenie kolektívneho zamestnávania, lepšie práva pre živnostníkov, obmedziť mm, možnosť e, práce na čiernom trhu alebo v, teda e, v tieňovej ekonomike, posilnenie dôchodkových systémov, aby sme zabezpečili dôstojný život tých, ktorí ukončili svoju pracovnú aktivitu, aby, ako sa žiaľ teraz často stáva napríklad v Grécku či inde, kde Grécko tretím balíčkom musela, musela prísť s devastujúcou dôchodkovou reformou. Tiež záruka pre mladých, aby sme účinnejší umiestnili a usmernili pomoc pre členské štáty. Ale naše návrhy rada ako keby ignorovala a rada znovu žiada od EPP, aby sme súhlasili s rovnakým návrhom, ktorý sme minulý rok v MP sa nám stále zdal tento návrh vágny. Chcú, aby sme e, prijali prvý návrh bez diskusie a ja preto ďakujem kolegom, že podporili e, tú snahu a žiadosť o ďalšiu prácu na texte. A teraz som sa chcela sústrediť tento rok na práci na texte. Pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhujem tento rok, sú už istým spôsobom implementované v predchádzajúcej správe a zdieľa ich, eh, ich kolegovia, ktorí so mnou spolupracovali. Snažím sa o to, aby sa silne potvrdilo a požiadalo to, čo urobil a čo žiadal Európsky parlament už v júli minulého roka. EMPL žiada komisiu, aby naďalej mali eh, unitárnu, silnú a spoločnú víziu a rada si to musí uvedomiť. Je tam určitá séria pozmeňovacích návrhov, tieňoví spravodajcovia ich mali k dispozícii, aby sme zdôraznili význam našej práce a aby sme zbytočne nepracovali mesiace na dokumente, ktorý ako minulý rok bude znovu ignorovaný radou a možno aj komisiou. A z tohto hľadiska som samozrejme pripravená spolupracovať s kolegami. Ďakujem im už vopred za našu budúcu spoluprácu. Ďakujem. Thank you, Vice Chair Ďakujem pekne, pani Jasloviecká. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nuž, chcela by som v rámci výmeny názorov poďakovať eh, Laure za prípravu tohto návrhu správy. Podľa mňa sa to týka dvoch hlavných aspektov. Poprvé, je pravda, že odporúčanie Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o cieľov v oblasti zamestnanosti, ktoré boli publikované v roku 2015, tie neboli dostatočne zohľadené Európskou radou. Avšak ja si myslím, že pri hodnotení práce rady mali by sme pouvažovať, akým spôsobom tento proces urýchliť zo strany Európskeho parlamentu. A myslím si, že mali by sme sa predovšetkým starať o to, aby tieto odporúčania boli jasné, čitateľné a a obsahovali zároveň priority a nie celý zoznam rôznych postulantov, pretože potom to už nie je také čitateľné. Viem, že to nie je také jednoduché aj vzhľadom k rokovania medzi všetkými politickými skupinami, pretože rôzne záujmy tieto skupiny zastupujú, ale musíme e, zabezpečiť to, aby naše odporúčania sa dali zvládnuť boli určitým spôsobom smerodajné. Chcela by som ešte tiež e, spomenúť, že odporúčania pre krajiny by obsahovali nie len ekonomické otázky, ale aj sociálne otázky. To je pozmeňujúci návrh číslo 4. A tu by som chcela pripomenúť e, dohodu, ktorú sa dosiah- podalo dosiahnuť v prípade správy z um, e, Ribeiro o európskom semestri a my pre, ako výbor pre zamestnanosť mali by sme sa zaujímať o to, aby tri veci, teda zamestnanosť, nezamestnanosť, dlhodobá mládeže. Um, aby sme sa venovali práve tými základnými ukazovateľmi, ktoré musia byť e, sledované osobitne a to si vyžaduje príslušnú reformu. V rámci EPP by som sa tiež chcela ešte vyjadriť pozmeňujúce scenáru číslo 5. Poprvé, nesúhlasíme s tvrdením, že prostriedky e, alebo šetrenie teda, že viedlo k výraznému zvýšeniu nezamestnanosti v jednotlivých členských krajinách. Vieme všetci, že šetrenie jednoducho bolo nevyhnutné ale môže byť, že eh, bolo by treba využiť eh, lepšie unijné prostriedky eh, pre dynamizáciu, ale jednoducho šetrenie ako také to nebolo príčina krízy, práve naopak to bolo dôsledku krízy. Tiež nemôžeme podporovať minimálny príjem občanov vo všetkých členských krajinách, aby to bolo rovnaké. My podporujeme jednotlivé členské štáty, aby zaviedli minimálnu mzdu v súlade s princípom subsidiarity. A zároveň by som chcela v závere pod vyjadriť, že podporujem spravodaj v tom, že odporúčanie z roku 2015 sú naďalej aktuálne a musia byť implementované. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne. Dám slovo Javier Lópezovi z SAD. Ďakujem pekne, pani predsednička. My eh, v mene politickej skupiny ďakujeme spravodajkyni za spoluprácu aj to, za jej prácu. A chceme nástojiť na tom, že stanovisko výboru EMPL aj Európskeho parlamentu k politikám zamestnanosti je dôležité. Vychádzame Vychádzame z toho, že stanovisko z minulého roka bolo viac menej ignorované v rade. A to, čo je najdôležitejšie, treba znovu oživiť všetky tie odporúčania a predchádzajúcu prácu výboru EMPL, aby rada ich do svojich odporúčaní začlenila, čo navrhuje spravodajkyňa viaceré veci a my ich zdieľame. Pripomína rada komisii ducha e, úprav, tak ako sa robila po minulé roky. Pripomína výzvy, ktoré stoja pred nami zamestnanosť, chudoba, nerovnosť a ich napojenie na naše ciele do roku 2020 v sociálnej oblasti. Súvisí to so vzdelaním, zamestnanosťou a tak ďalej. Správne sa konštatuje demok- e, demokratický deficit, že ten, e, to minuloročné stanovisko nášho výboru a Európskeho parlamentu nebolo vypočuté v Rade a nastojiť na tom, že sociálne ukazovatele musia byť na rovnakej úrovni ako makroekonomické spravodajkňa. To navrhuje a my to zdieľame ako skupina, ale dúfame, že toto stanovisko budeme môcť vylepšiť a posilniť počas dialógu v budúcich týždňoch. Budeme vychádzať z toho, čo sa už schválilo. Ako povedal tieňový EPP, A doplníme to teda ďalšími otázkami, ako nerovnosť, nezamestnanosť, nezamestnanosť mladých. To sú veci, ktoré nám najviac ležia na srdci. Ďakujem pekne, teraz pán Vasily tu nie je. Čiže zastupuje ho pani McIntyre, ECR. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja to čítam za tieňového spravodajcu NCR e Šiera, ktorý tu už je, nemôže byť prítomný, takže sa ospravedlňuje. A prvá vec, myslím si, že mali, by sme mali poďakovať Laure ako spravodajkyni za prácu. ECR môže podporiť e, text komisie, tak ako ho navrhla, ale nedá sa povedať, že až tak podporujeme návrhy spravodajky nepozmeniť text, e, aj keď vyjadruje určité svoje pozorovania. Je tu aj otázka kompetencií podľa ECR. E, keď diskutujeme o usmerneniach pre zamestnaneckú politiku, ktorá z väčšej časti zostáva v kompetenciách členských štátov a tým pádom nemôžeme podporiť e, úsilie otvoriť e, diskusiu o úsmerneniach, na ktorých sa členské štáty zhodli Eh, Angel by sa tiež, Angel by sa tiež spýta, že či toto je aj najefektívnejší spôsob, ako eh, sa máme zviditeľní tu vo výbore pre zamestnanosť, pretože sú oblasti, kde parlament má spolurozhodovanie a kde prichádza aj legislatíva pre zamestnanosť od komisie. Okrem toho pripravujeme aj množstvo iniciatív, správ vlastnej iniciatívy, kde by sa dali jasne vyjadriť stanovisko parlamentu k mnohým otázkam. Angel by teda navrhol, aby práve v týchto oblastiach oblastiach by mal výbor impl- mať e, vplyv a nie e, tu doplniť e, ďalší alebo pridať ďalší akoby zoznam Ježiškovi k už vopred dohodnutým alebo predtým dohodnutým usmerneniam. Ďakujem pekne, predsedajúca. Nikto tu nás Alde nie je, ani z GUE NGL nevidím, ani zo, od zelených. Takže dám teda slovo pánovi Martánovi z ENF. Eh, e Merci, madame le président. Ďakujem, pani predsednička. Priznávam, že som trochu znepokojený, pretože neviem veľmi dobre, o čom tu vlastne hovoríte. Hovoríte o pozmeňovacích návrhoch, ktoré pripravila pani EGA, ale ja som ich nedostal, tak neviem, čo sa deje. a neviem, ako prebieha komunikácia medzi vami a naopak to, čo je uspokojivé, keď si vás vypočúvam, možno pani G, aby mi to mohla vysvetliť. Čo je zaujímavé, je, že spochybňujete radu a komisiu a stiažujete sa, e, že našimi stanoviskami ako keby sme ničím neprispeli, ale ja sa Istým, spoko- istým spôsobom som s týmto spokojná. Uvedomujete si, že tento parlament je všetko len nedemokratický. Pekne si tu diskutujete, niečo konštruujete a budujete. A keď sa rada rozhodne, že to nie je priateľné, tak to potom povie komisii. A keď sa pozrieme na vývoj usmernení politiky zamestnanosti, funguje to už niekoľko rokov, tak tam vlastne nie je žiadna zmena. Vidíme, že aj to, čo je škodlivé pre zamestnanosť, hlavne pomoc imigrácii alebo integrácia utečencov prostredníctvom práce, mobilita pracujúcich, smernica o vyslaných e, zamestnancoch. E, Slovenské e, štáty sa stiažujú na túto legislatívu a všetko ponechávate na mieste. Rada a komisia dokonca vysvetľujú, že ak to nefunguje, alebo že ak Európa nefunguje, to je preto, že nie je dostatok Európy. Ja spolu s vami zdieľam ten návrh, e, teda ten názor áno, že to zlyhalo a e, očakávam e, ďalšie nejaké konštruktívne návrhy alebo zmeny. Už len pánovi Mantanovi, všetky tieto pozmeňujúce návrhy sú v návrhu správy, takže každý mal možnosť ich pozrieť. Termín alebo harmonogram je taký, teda máme termín na predkladanie pozorných návrhov je 6. jún. Prepačte, 7. jún, odprodne sa, upravuje sa predsedajúca. Takže sú tu možnosti pre tých, ktorí nie sú spokojní, aby toto pozmenili. Ehm, posúdenie pozmeňujúcich návrhov je 21. júna a hlasovanie potom je 13. 14. júla vo výbore. Bod číslo 5 bod programu to je rozpočtová kapacita pre eurozónu a dôsledky pre európsky rozpočet, komplementarity a parlamentná kontrola. Slovo má pán, pán Sirikiotis nie je prítomný, ale ho zastupujú. Takže má tu zástupcu, nech sa páči. Sí. <laughs> Obrigado. Senhora Presidente. Ďakujem pekne, pani predsednička.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 encontrarmos uma forma que não esta. Dear colleagues, first of all, I would like to apologize for my absence today and at the same Rade sa ospravedlňujem za neprítomnosť a ďakujem vám za porozumenie, ako aj Ďakujem kolegovi Žovi Mariu Žovi Rodríguez za to, že ma tu na zastupy v tejto dôležitej téme. Dôvodom mojej neprítomnosti sú politický vývoj na Cypre po voľbách minulý týždeň. Ďakujem všetkým za to, že mi tu predložíte svoje pripomienky, úvahy a chcem vás ubezpečiť, že spolu sa budeme snažiť o spoluprácu s vami. Tak predstava je taká, že sa chceme zamerať na sociálny charakter, charakter rozpočtovej kapacity pre eurozónu, bez toho, že by sme zachádzali do detailov hospodárskeho charakteru, pretože to je úlohou roz, výboru pre rozpočet a ekonu. Súčasne ale nesmieme, ne, nemôžeme nevidieť, že sociálne problémy v eurozóne sa rozširujú a intenzívňujú. zintenzívňujú. Tá, napríklad skreslenie sociálneho štátu, narušanie sociálneho štátu, vysoká úroveň nezamestnanosti mládeže. Jednoducho vidíme, že žijeme v únii viacerých rýchlostí, kde sociálna súdržnosť našich spoločností sa rozpadáva. Takže prvý návrh, prvý odsek môjho e, stanoviska vychádza z týchto úvah. Takto chcem posilniť práve význam sociálneho štátu v Európe, vypra- e, tvorbu nových pracovných miest právami, posilnenie partnerstva medzi sociálnymi partnerstvami, plne rešpektované kolektívne dohody a kolektívne vyjednávanie. Odseky 2 a 3 vychádzajú z toho istého, majú toho istého ducha. Mnohé sily v tomto parlamente, vrátanie lavice a tak ďalej vidia takéto fiskálne ekonomické politiky veľmi jednostranne. Preto hovoríme, že Únia nemôže nevidieť biedu spôsobenú úspornými opatreniami, pretože to spôsobuje depriváciu, sociálnu depriváciu obyvateľov, vysokú nezamestnanosť našich občanov a rastúci počet ľudí pod e, hranicou chudoby. Podľa Eurostatu nezamestnaní ľudia, ktorí sú ohrození chudobou, vzrástli z roku 2005 e, na 36,9 v roku 2016. Takto vidíme potrebu meniť tieto jednostranné politiky a musíme sa snažiť zaviesť sociálny pilier v európskom semestri. O tom hovorím v odseku 4. Rokujeme aj o systéme režime poistenia proti nezamestnanosti alebo v nezamestnanosti ako súčasť sociálneho piliera. Nehovoríme o tom, aký režim by to mal byť, alebo zatiaľ ešte žiaden návrh sme do parlamentu nedostali. My hovoríme o tom, že ak by nejaký takýto režim vznikol a návrh by sa predložil, E, parlamentu, tak by mal posilniť sociálny štát a nemôže sa viazať na nejaké podmienky štrukturálnych reforiem členských štátov. Členské štáty, ktoré majú implementovať memoranda o porozumení, mali nanútené štruktúry bez demokratickej zodpovednosti a museli implementovať opatrenia, ktoré ničili ich pracovnoprávne podmienky. V odseku 5 ideme ešte o krok ďalej a poznamenávame, že akýkoľvek režim, ako uvádzame, by mal efektívne bojovať proti chudobe a sociálnej vylúčenosti. Nezabúdame na to, že akékoľvek dávky v nezamestnanosti alebo režimy nemôžu nahradiť politiky reindustrializácie alebo holistické investičné politiky, politiky verejných investícií, ktoré by mali takto vytvoriť nové slušné bezpečné, isté pracovné miesta. Teším sa na vyjadrenia, ako aj spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Toľko teda zatiaľ náš návrh. Ďakujem pán Cuenta López za túto prezentáciu. A prvou spravodajkyňou je pani Lope Fontanie, ale nahradí ju pani Riverio. Ďakujem. Zdravím všetkých. Naša kolegyňa Veronika tu dnes nemohla byť a preto ma požiadala, aby som ja prečítala jej stanovisko. Takže v prvom rade sa chcem poďakovať pánu Silikiotisovi za návrh na stanoviska a som pripravená s ním spolupracovať ako aj s ostatnými tíňami, aby sme dosiahli dohodu. Ekonomické oživenie, obnova musí byť v záujme európskych občanov a EÚ. Musia to byť investície do ľudí, najmä v tých častiach, ktoré sú najviac zasiahnuté krízou. Našou prioritou musí byť zamestnanosť, ale nesmieme zabudnúť ani na rozpočtovú kontrolu. Takže mohla by som súhlasiť s odsekmi 1 a 6 po určitej úprave ale s niektorými vecami nemôžem súhlasiť. Rozpočtová kontrola má posilniť rast a vytvoriť zamestnanosť udržateľným spôsobom. Preto nemôžem podporiť odsek 3. Ďalšia kontroverzná vec je e, poistka, európska poistka v nezamestnanosti. Súhlasím, že potrebujeme mať takéto nástroje na zvládnutie asmetrických šokov, ale neviem, či takýto režim poistenia je to najvhodnejšie riešenie. V odseku 4 môžem podporiť, keď spravodajca hovorí, že Európska únia by sa mala vydať cestou vpred v oblasti sociálneho rozmeru. Ale nehovorí to tu tak, nie je to tak. Proste mám určité pozmenujúce návrhy k, tomuto bodu. Na záver sa chcem spýtať spravodajcu, čo chce naozaj povedať v odseku 5 keďže neprepája žiadne dávky v nezamestnanosti alebo takýto systém s ekonomickou podmienenosťou pre členské štáty. V každom prípade ďakujem spravodajcovi a čaj, teším sa na spoluprácu v nasledujúcich týždňoch. Ďakujem. Ďakujem, pani Ribeiro. A teraz Maria Chao Rodriguez, nech sa páči, sociálni demokrati. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Je to naozaj veľmi dôležitá správa a naši kolegovia z ekonu a rozpočtu práve teraz hovoria o tejto istej téme. Je dôležité, aby náš e, výbor bol zapojený do tejto diskusie. V zásade ide o to, že eurozóna bola, e, prešla náročným obdobím Ehm, vonkajšieho rastu a internej divergencie, najmä pokiaľ ide o nezamestnanosť. Tu vidíme veľké rozdiely v mierach nezamestnanosti a najmä v miere nezamestnanosti mládeže. Taktiež vidíme rôzne tlaky na sociálne normy, ktoré by ich chceli znižovať, náš sociálny štandard. A tento vývoj, tieto trendy musíme zvrátiť potrebujeme dosiahnuť silnejšie približovanie sa a lepšie oživenie. My si myslíme, že jedna časť riešenia súvisí so snahou každého členského štátu. A síce, keď sme príjmali našu správu o ročnom prehľade v parlamente, tak sme povedali, že potrebujeme reformy, ale správne reformy a najmä oveľa viac investícií do tvorby kvalitných pracovných miest, vysokokvalitných. Ale všetci samozrejme musíme v eurozóne dodržiavať aj spoločnú fiskálnu disciplínu a preto potrebujeme komplementárnu fiskálnu kapacitu, aby sme doplnili to, čo už nedokážu urobiť eh, členské štáty z národných rozpočtov naši kolegovia, ktorí v rozpočtovom výbore a v ekone zodpovedajú za túto správu, prišli s rôznymi možnosťami fiskálnej kapacity, ale dve z nich sú veľmi dôležité pre nás, relevantné. Jeden je nástroj na podporu konvergencie sociálnej a ekonomickej smerom nahor, to znamená podpora členským štátom na ochranu pred šokmi, a to by mohlo byť naozaj niečo také ako Európska poistka v nezamestnanosti. Môžeme podporiť našich kolegov v Ekon a rozpočtovom výbore, keď identifikujú tieto dva nástroje. Myslím, že by sme mali súhlasiť s tým, že ich budeme mať. Ale potom samozrejme je tu ešte tá konfrontácia s tou citlivou otázkou podmienenosti. Počula som rôzne stanoviska, pozície, a chcem vám povedať, čo si my o to myslíme v našej politickej skupine. Nejde tu ani tak veľmi o podmienenosť, ale ide o to, aby podmienenosť viedla k skutočnej obnove a znižovaniu sociálnych rozdielov v členských štátoch. Preto potrebujeme správny prístup k reformám, ktoré sú veľmi často práve zamerané alebo majú byť v oblasti vzdelávania, inovácií, e, sociálnych riešení na nerovnosť a podmienenosť by potrebujeme aj v oblastiach investícií, lebo aj tam potrebujeme správne investície. Toto je v zásade naše stanovisko, keď budeme spolupracovať s našimi poslancami, členmi výboru v príprave na tento E, na toto stanovisko. Ďakujem teraz Ulrike Trebesius, ECR. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička spoločný rozpočet pre eurozónu odmietame. Pýtame sa, že prečo eurozóna chce mať jednotný rozpočet, pretože eurosystém nefunguje. To je jasná odpoveď a teraz potrebujeme nejaký vyrovnávací systém medzi členskými štátmi, aby sa to dalo udržať. Euro viedlo v posledných rokoch k ekonomickej katastrofe v Európe Najprv sa z peniaze zo severu prepumpovali na juh do nehnuteľnosti a potom sme mali zlé investície na juhu a tak ďalej a tak ďalej. A preto v Nemecku sme mali napríklad romadnú nezamestnanosť a agendu 2010. Na juhu vybuchla e, bublina s nehnuteľnosťami a potom sme zistili, že jednoducho stavebníctvo nenáhradí umierajúce euro. Toto euro a táto katastrofa nastala, pretože sme veľmi verili centralizácii a nerozumeli sme, aký dôležitý je mechanizmus výmenného kurzu, aby sa mohli riešiť ekonomické problémy aj keď svetoznámi ekonomovia už dávno hovorili, že, že euro je chybná konštrukcia, chránime eurozónu a EU ju chráni bez jasnej analýzy. Bez toho, aby sme si priznali chyby, tak budeme jednoducho stále pokračovať v tom. Teraz budeme mať spoločnú rozpočet, spoločnú hospodárskú vládu a tak ďalej. A ja jasne hovorím nie. Pracovný podklad výboru ECON jasne uvádza tieto problémy. Pýta sa, ako sa dá ju robiť stále finančné transfery a ako e, e, nesprávne pohnutky. Ako tomu zabrániť? To sa nedá. Pri eure sme zažili, že dohody vyjednané v Európe nemajú žiadnu cenu stále viac a viac stret, sa stretávame s porušovaním dohovorov právu pri financovaní, ECB to ruší, alebo a tak ďalej a tak ďalej. Napríklad ďalšia pomoc Grécku, ktorá sa teraz uvoľnila, to je napríklad proti dohode SM. Nový predseda IFO ústavu, inštitútu v Nemecku povedal, že grécky E, že grécky občania dlžia svojej vláde vyše 7 miliard eur. To je toľko, koľko Nemecko poslalo Grécku, aby prežili. Ako vysvetlíte daňovým, poplatkom, daňovým poplatníkom v Nemecku, že ich dane sa používajú na riešenie tohto? Ja viem, ako to hovorí Schäuble. V Nemecku presunuto na rok 2018. Ďalej v texte sa hovorí, Taliansko dostane dostane povolenie vydať ďalšie miliardy. Španielsko môže porušiť rozpočtové pravidla a Francúzsko je v porušení všetkých pravidiel už ako v permanentnom stave. Proste v tejto eurozóne zákony právo neplatia. Všetko sa je tu pošliapané a pumpujeme do systému, aby sme udržali pri živote. Jednoducho nie je možné, aby aktéry znovu E, takto konali. Musíme sa vrátiť k právnemu štátu a preto musíme zabrániť tomuto bláznovstvu, ako je spoločný rozpočet pre eurozónu. Ten by viedol len na to, aby sa peniaze prelievali do krajín, ktoré nie sú v stave reformovať sa a do čiernych dier. Vidíme, že Francúzsko nedokáže realizovať dôležité hospodárske reformy, ani Taliansko má len programy štátnej konjunktúry a viac dlžôb a dlžôb. Týchto krajinám nemôžeme nanútiť nanútiť reformy, lebo budú nepriateľsky voči Európe. Reformy musia prísť od spoločnosti, zo spoločnosti a nemôžu byť diktované EÚ. Potrebujeme decentralizovanú subsidiárnu menšiu EÚ. Francúzi a Taliani majú i svojou cestou, ale nie za peniaze druhých. Ďakujem. Ďakujem. Nie je tu žiaden, kto by zastupoval ALDE. Nikto tu nie je za zelených. Nikto tu, nie, spravodajca nie je vymenovaný z EFDD. A to znamená, že slovo dostane pani Melan za ENF, ona tu nie je, takže si myslím, Dominik, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. V ten, tejto správe pripravujeme stanovisko a eurozónu predstavujeme ako riešenie. Ale my si myslíme pravý opak. Eurozóna nie je riešením, ale je problémom. A e, to potvrdzuje, že nie sme v konjunkturálnej, ale štrukturálnej kríze eura. Eurozóna je tá, kde ekonomický pokrok a rozvoj je najnižší z celého sveta. Z tých desiatich najrozvinutejších krajín sveta to poukazuje na to, že eurozóna a euro nie sú pozitívom a to, čo navrhuje GUE v stanovisku, hoci vieme východisku, východisko ich úvah je altermondializmus alebo alterglobalizácia, alternatíva k tomu. My si myslíme inak a my si myslíme, že sa nám to podarí vyriešiť spoluprácou členských štátov. Európa národov Európa vlasti a ak každý z týchto štátov a národov bude silný, tak potom aj Európa bude silná. Vy so slabými krajinami chcete urobiť silnú Európu a to je podľa mňa dosť bláznivé. A navrhujete jediný rozpočet, jedinú vládu, jedinú menu, tak my by sme sa chceli vrátiť k našej rozpočtovej zvrchovanosti samozrejme, aj menovej finančnej, aj legislatívnej. Čo nám v minulosti sa preukázalo ako účinné. Takže sme v absolútnej nezhode s vašimi myšlienkami a návrhmi. Thank you. Mr. Schuster has asked for the floor. Ďakujem. Pán Schuster požiadal slovo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, ak nechceme zachovať európsky vnútorný trh ako jedno miesto, základ hospodárskeho blahobytu v Európe, tak ten ani nechce ďalej rozvíjať eurozónu. A to je to, o čom práve teraz hovoríme správne musíme sa vzdialiť od takého rigidného systému zviazaného pravidlami, ktorý nezohľadňuje rozmatnité názory v eurozóne alebo záujmy v eurozóne. Potrebujeme politický systém, ktorý je pod demokratickou kontrolou a o tom hovorí aj správa. A preto potrebujeme mať väčší politický dôraz na podporu zamestnanosti, rastu, potlačanie nezamestnanosti. To je, myslím, tá základná výzva, pred ktorou stojíme. A to všetko o tom, že na to má vinu Ojro, tak ja chcem povedať, že pozrite si len históriu, prečo vôbec došlo k vzniku menovej únie a prečo vôbec máme euro. To nie je tá argumentácia, ktorú stále teraz nesprávne používate. Mám troška iný názor k otázke, k tej poistke, európskej poistke v nezamestnanosti. Myslím si, že to nie je vhodný nástroj ako e, hospodársky stabilizátor z viacerých dôvodov. Poprvé, hovoríme o nezamestnanosti a to nie je konjunkturálny jav, ale medzi tým je to už aj štrukturálny problém. My hovoríme o štrukturálnej nezamestnanosti a keď chceme zmeniť štrukturálnu nezamestnanosť, tak potrebujeme mať rast a e, zamestnanosť a preto by som mal radšej takú kapacitu rozpočtu, ktorá sa zameriava na podporu investícií v produktívnych oblastiach a FC je povedzme dobré východisko, ktoré by sa mohlo ďalej rozvíjať, ale musíme mať aj silnejšiu možnosť pre Európu mať i, e, verejné investície napríklad do inovácií a podobne. Súčasne je tu ďalší argument, pri, ktorý by sa mal konkrétne rozpracoviť, a síce to je tak e, európska poistka v nezamestnanosti, čo zatiaľ nie je konkrétne rozpracované. Ale ak by šli úvahy týmto smerom, tak treba uvažovať aj o tom, že kde že to znamená harmonizáciu zásadných základných zásad národných systémov, aby sa dosiahla takáto poistka. Myslím si, že to nie je veľmi priechodné teraz a preto nemôžeme mať v jadre práve takúto európsku poistku v nezamestnanosti, ale v jadre by sme mali mať tú vyššiu investičnosť. Ďakujem. Harmonogram je taký, že pozmeňujúce návrhy do 3. júna. Prijatie v EMPL je 13. júl a hlasovanie v hlavnom výbore Ekon a rozpočet bude 5. septembra po e, letných prázdninách. Dobre, teraz môžeme prejsť k bodu 6 našho programu a to je dohoda medzi Európskym spoločenstvom a e, Švajčiarskou konfederáciou, ktorá sa týka voľného pohybu osôb a účasti e, Chorvátska ako zmluvnej strany. Teraz dám slovo spravodajcovi pani Jazloveckej. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcela predstaviť eh, správu, ktorá sa týka dohody eh, medzi Európskou úniou a Švajčiarskom, ktorý sa upravuje v súvislosti so vstupom Chorvátska do EÚ. Chcela by som zdôrazniť, že Európska únia vlastne v tomto pripravuje, je to od, len odporúčanie, je to vlastne postup súhlasu. Uh, kde vlastne rada môže len vtedy to prijať, keď Európsky parlament s tým vyjadrí súhlas. A pokiaľ ide o samotný protokol, je to štandardný postup, ktorý vlastne sa využíva pri každom e, legislatívnom akte Európskej únie. Prvnež prejdem samotnému odporúčaniu, chcela by sa vám predstaviť niekoľko základných informácií. E, táto dohoda, pokiaľ ide o e, voľný pohyb obyvateľov, medzi EÚ a Švajčiarskom tam bola podpísaná ešte v roku 2000 v rámci bilaterálnych e, dohôd a vtedy bola Európska únia pozostávala z 15 krajín a pri každom rozšírení sa tento dohovor mení pomocou týchto príloh, príloha 1, príloha 2, ktorý poskytoval občanom ďalších e, nových členských štátov EÚ prístup k švajčiarskému pracovnému trhu v rámci rovnakého rovnakej schémy vlastne po pristúpení e, Chorvátska mm, ide o podpísanie tretieho, tretej prílohy, ale v súvislosti s druhým, z referendum v Švajčiarsku, ktoré sa konalo 2. februára 2015 proti eh, migrácii, Európska únia zastavila rokovania o niektorých zmluvách so Švajčiarskom. Vrátanie toho bola práve aj táto zmluva aj takisto aj napríklad do Horizon 2020, výmenu e, vedcov, výmenu študentov Erasmus Plus a podobne. Vďaka e, tým, že sa začali negociácie 4. marca tohto roku, podarilo sa dosiahnuť tretí e, protokol, ktorý rozširuje túto doho- tento dohovor o občanov Chorvátska. Hlavným cieľom tohto referenda bolo zavedenie nového článku 121 do Švajčiarskej federálnej ústavy. Najdôležitejšie ustanovenia tohto článku článku ustanovujú, že Švajčiarsko samo si reguluje imigráciu, imigráciu a pristahovalectvo. A pričom má zohľadňovať e, blahobyt Švajčarov a podniky majú povinnosť prioritne zamestnávať obyvateľov Švajčarska. Okrem toho, čo je no, jasné pre dohodu medzi EÚ a Švajčiarskom, e, ustanovenia, ktoré vyplývajú z referenda, znamenajú toľko, že žiadna medzinárodná dohoda nemôže ovplyvniť e, to, tento článok. Čiže v praxi tento referendum v podstate chcelo ohraničiť e, pristiavanstvo do Švajčiarska a by sa obmedzila vlastne obmedzil slobodný pohyb osôb z EÚ. E, treba ešte uviezť, že článok 121a nie je v súlade e, s dohovorom, ktorý má EÚ so Švajčiarskom v otázke slobodného pohybu osôb. Európska únia z svojho pohľadu veľa, veľakrát e, vyjadrila, že nesúhlasí so žiadnymi zmenami v tejto oblasti a prebiehajú tu konzultácie so zástupcami Švajčiarska s cieľom nájsť akceptovateľného riešenia pre všetky strany. V prípade odporúčaní by som chcela e, zdôrazniť, že toto riešenie nie je ale predmetom súčasnej správy. Dnes hovoríme len o tej samotnej skutočnosti zahrnutia Chorvátska do všeobecného dohovoru medzi EÚ a Švajčerskom v otázke o slobodného pohybu osôb. Ako spravodajkynia odporúčam, aby Európsky parlament súhlasil s podpísaním tohto protokolu. Um, pokiaľ ide o pristúpenie Chorvátska k tomuto dohovoru. E, podpísanie tohto vlastne bude, pred, bude výhodné tak pre Chorvátsko, ako aj pre celú EÚ, ako aj pre Švajčiarsko. Ehm, pretože budú môcť e, väčší prístup k vnútorný trh, ktorého hlavným prvkom je slobodný pohyb osôb. E, preto je veľmi dôležité podpísanie tohto protokolu najmä v súvislosti s tým, čo, čo k tomu viedlo švajčiarsky referendum. Avšak toto protokol oznamuje, že môže Česko zabezpečiť prístup pre chorvátskych obyvateľov na pracovný trh v prvých 7 rokoch a posledných dvoch rokoch tohto prechodného obdobia tieto eh, obmedzenia musia akceptovať spoločným výborom EÚ a Švajčiarska. Eh, v samotných otázkach zamestnávania Švajčiarsko môže uplatňovať množstevné eh, limity, pokiaľ ide o, o zamestnávanie osôb, ktoré sú občanmi Chorvátska. Pokiaľ ide o ďalšie dve, čo sa týka dve kategórie občanov, tie, ktoré majú pobyt, ktorý prekračuje 4 mesiace, ale je kratší než 1 rok. A druhý pobyt na e, dobu, ktorý je sa rovná jednému roku alebo viac. Tieto množstevné limity sa budú každý rok ustanovovať počas obdobia 7 rokov prechodného obdobia. E, tieto počty sa budú meniť e, postupne, aby, mohli, aby mohlo Švajčiarsko postupne otvárať svoj trh postupne pre chorvátskych občanov. Chorvátsko bude mať e, možnosť e, uplatňovať rovnaké, uplatni, rovnaké ustanovenia, rovnaké obmedzenia pre občanov Švajčiarska. E, tiež ďalšie ustanovenie ustanovuje, že po 7, 7-ročnom prechodnom období môže Švajčiarsko ešte pre, predlžiť platnosť toh, týchto obmedzení o ďalšie 3 roky. Uh, tu boli takisto potom rozpísané aj jednotlivé detailné ustanovenia, ktoré sa týkajú množstvených limitov a kvót, čiže spolu to predstavuje 10-ročnú e, výnimku z existujúceho dohovoru. Chcela by som takisto zdôrazniť, že samotné Chorvátsko akceptuje tieto navrhované ustanovenia. Eh, ja teda podporujem túto, tento protokol a podporujem, aby sa podpísalo. Pripomínam len, že podporujúce návrhy, ktoré boli predložené v našom eh, výbore, sú prípustné len vtedy, keď majú za cieľ odmietnutie tohto odporúčania, čo pravdepodobne k takému ničomu nedojde, ale som otvorená a otváram možnosť diskusie diskusie. Questions? Máte prosím otázky, nejaké pripomienky? Pán Perinsky? Nech sa páči. Ďakujem. Veľmi krátky vstup. Jednoducho chcem povedať, že v mene našho koordinátora pani Steindrukovej ktorá je tieňou spravodajkyňou, sa chcem vyjadriť náš súhlas k tejto správe pani Jazlovieckej. Ďakujem. Áno, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja mám skôr otázku na zástupcu eh, Európskej rady. Dúfam, že tu niekto je, z, alebo aj niekto z komisie. Myslím si, že už ubehlo množstvo rokov, odkedy členské štáty vstúpili do EÚ, teda naše nové, a my stále e, vlastne musíme uplatňovať tieto veľmi dlhé prechodné obdobia, 10-ročné prechodné obdobie pre vstup e, na pracovný trh. Stále hovoríme o mobilizácii, hovoríme o tom, že voľný pohyb e, pracovníkov by sa mal rozvíjať teda tu v prípade nových e, členských štátov tu uplatňujeme také dlhé prechodné obdobia. Chcel by som sa spýtať, či to je nevyhnutné a čím je to spôsobené. Je tu za komisiu pán Bender? Mohli by ste prosím odpovedať? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za túto otázku. Myslím, že vás nemôžem osvietiť, pokiaľ ide o toto dlhé prechodné obdobie, pretože podľa väčšiny štúdy, ktorá sa týka voľného pohybu pracovníkov vo väčšine krajín, to malo pozitívny dopad na domáci trh, ale to pravidlo 5 plus 2 sa uplatňovalo v rámci EÚ po každom rozšírení a je to jednoducho prax, ktorá sa uplatňuje aj v protokole so Švajčiarskom. A myslím si, že žiadna zo strán, ani Švajčiarsko, ani členské štáty sa nechceli odchýliť od zaužívaného pravidla. Toľko môžem povedať. A chcem povedať, že vítame podpis švajčiarskej vlády na protokole a sme veľmi radi, ako povedala aj pani spravodajkyňa, že aj vy nám dáte e, váš súhlas, takže ďakujem. Pani Sloviecka ešte? Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Takže budem pozmaňujúce návrhy môžete podať do 31. mája, to je zajtra. A hlasovať vo výbore pre zamestnanosť 21. jún a pravdepodobne to bude na septembrovej plenárke potom po letných prázdninách. To znamená, že teraz sme dosiahli začiatok hlasovania na programe, ale ten je naplánovaný až na piatu. Hlasovanie je naplánované až na piatu, takže máme teraz polhodinovú prestávku na kávu, klebetenie a podobne. Hlasovanie začne o 5. A žiaľ, nemôžeme začať skôr, pretože ľudia majú aj iné povinnosti a všetci prídu až na 5. Ďakujem zatiaľ a stretneme sa o 5.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 Are you ready to start the voting session? Great, that's perfect. Ste pripravení presne začať hlasovať? Výborne. Takže pokiaľ ide o, o príspevku employment štruktúrovanému dialogu, samostatné hlasovanie, máme dve žiadosti EPP a GUE e, na separate votes a sú to osobitné okolnosti, Takže dovolíme tentokrát takéto hlasovanie, ale chcem povedať, že je to výnimka a nie som presvedčená, že by bežný predseda s tým súhlasil, pretože sa treba postarať aj o to, aby ste riešili svoje problémy na zasadnutí koordinátorov a tieňových tak aby ste sa nedostali do takéhoto stavu v budúcnosti. Takže toľko som chcela povedať a teraz by sme prešli k hlasovaniu. Teda najprv to e, hlasovanie po častiach, prvá časť o prípustnosti e, takéhoto hlasovania po častiach. Celý text bez časti 2 a 3. Hlasujeme o celom texte bez časti 2 a 3. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Takže myslím si, že je to zamietnuté. Preveríme si to ešte. Musíme tak hlasovať o celom texte, o celom kompromise. Takže sme sa rozhodli, že sme to nerozumeli dobre. The vote is out part two. Takže celý text bez časti 2 a 3 o tom hlasujeme. Kto je za? Dobre, budeme hlasovať elektronicky. Eh, elektronické hlasovanie. Prvá časť, celý text bez časti 2 a 3 a hlasovali ste na hlasovacích zariadeniach a hlasovanie teraz skončím a je to prijaté. Je to prijaté silnou väčšinou. Teraz prejdeme k druhej časti. To je hlasovanie po častiach, o ktoré žiadalo GUE v odseku 6 slova v rámci európskeho semestra a znenie vo všetkých stupňoch európskeho semestra. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Podľa mňa je to zamietnuté. Tak si to preveríme. vote is open. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Takže je to schválené. Prejdeme k tretej časti a to je to e, hlasovanie po častiach na žiadosť EPP. Ocek 8 slova a na posilnenie legislatívy k e, ocovskej dovolenke. To je, myslím, jasné. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím si, že aj toto musíme preveriť. Otváram hlasovanie a teraz ho končím. Takže je to schválené 28 ku 14. Doplnok 1 a doplnenie dodatok 2 odsek 6. K šestke, ak sa príjme, tak to bude na konci odseku 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté, ale myslím, že si to preveríme. Otváram hlasovanie. A teraz ho končím. Takže schválené. E, doplnenie 2 odsek 7 a ak sa to príjme, tak to bude na konci odseku 7. E, myslím, že kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, myslím, že schválené. Dobre, tak si to preveríme. Dobre, otváram hlasovanie. A teraz skončím hlasovanie. Schválené. A konečné hlasovanie o príspevku EMPL k štrukturovanému dialogu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Áno, budeme hlasovať elektronicky. Takže otváram hlasovanie. A teraz končím hlasovanie. 21 hlasov za, 80 proti, 18 proti. A teraz môžeme prejsť k e, tomu bežnému hlasovaciemu e, modelu a budeme pokračovať s hlasovaním o postvolebnej e, revízii MMF. Spravodajca je pán Pirinský kompromis e, a za, proti, zdržali sa schválené. Potom pozmenujúci návrh 7. Kto je proti, zdržal sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržal sa, schválené. 10 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 11 za, zdržal sa proti zamietnuté. Preve, preveríme si pozmeňujúci návrh 11. Otváram hlasovanie. A teraz skončím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 12. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Pozmenujúci návrh 13. Za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Kompromis B. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené Kompromis I za, proti, zdržal sa schválené. Pozmeňujúci návrh 23, áno. Za, proti, zdržal sa zamietnuté. Preveríme. 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Áno, schválené. Pozmeniu, pardon, kompromis C za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmenujúci návrh 30, pardon, kompromis D za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmenujúci návrh 38 za, Takže 38 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis E za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis F za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh nie. 51 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis D za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis pardon, po, kompromis H na strane 9 za, proti, zdržal sa, to musíme, myslím, preveriť. Takže kompromis H. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené. Teraz pozmenujúci návrh 65 za, proti, zdržal sa, schválené. 66 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 67 a 68 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, pozmeňujúci 7, 69 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, 70 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, tak to preveríme. Dobre, 70 preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté. 71 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 72 za proti, zdržali sa zamietnuté. A tak teraz môžeme hlasovať o e, pozmenenom znení návrhu stanoviska. Otváram hlasovanie a končím teraz hlasovanie. A je to schválené 37 hlasmi. A teraz prejdeme k správe Branda Benifaja a začneme pozmenujúcim návrhom 74 za, proti, zdržal sa, zamietnuté, kompromis A za, proti, zdržal sa, schválené, pozmenujúci návrh 82 za, zamietnuté, Preveríme si 82. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 85 za, proti, zdržal sa, schválené. 86 hlasovanie e, po častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa, nevidela som, takže si to otvoríme. Prvá časť a teraz toto sme skončili. 36 e, za, druhá časť k 86, kto je za, kto je proti, zamietnuté. Kompromis Áno, chcete si to preveriť? Dobre, takže 86, druhá časť. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis B za, zdržali sa schválené. 91 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis C za, proti, e, zdržali sa schválené. Stovka za. Je to hlasovanie po častiach, takže prvá časť za. Kto je za tú prvú časť? Kto, áno, schválené, druhá časť za, proti, zdrža, e, zdržal sa. Mohlo by to vyzerať na zamietnuté, tak si to preveríme. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmenujúci návrh 102 a 103 spolu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis D za, proti, zdržali sa. Schválené. A nikto na to nereaguje. Pozmenujúci návrh. Kompromis DA. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Kompro, pardon. Pozmenujúci návrh 115. Kto je za? Pardon, kompromise. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? E, schválené. Potom 115. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Sto dvadsať, pardon, prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Druhá časť 120. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Kompromis F. Kto je za? Kto je proti? Schválené. Kompromis H. Kto je za? Nie. Prepačte. Pozmeňujúci návrh 123, 124 a 125. To sú všetko identické a odhlasované ako jeden. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Kompromis H, kto je za, kto je proti, zdržal sa, schválené. 133, kto je za, kto je proti, zdržal sa, schválené. Kto, kompromis I, kto je za, kto je proti, zdržal sa, schválené. Kaut 38 za, proti, zdržal sa, schválené. Kult 47 za, proti, zdržal sa, schválené. 149 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis je za, proti, zdržali sa schválené. A potom na ďalšej strane kompromis K, kto je za, kto je proti, zdržal sa schválené. Kompromis L, kto je za, kto je proti, zdržal sa schválené. Kompromis M, kto je za, kto je proti, zdržal sa schválené. Kompromis M, kto je za, kto je proti, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 179, kto je za, kto je proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis O, za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 192 na strane 13. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté? Preveríme si 192. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Potom prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 195 196 a 197. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Kompromis P. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Teraz prejdeme k 204. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Po, teraz prejdeme ku kompromisu Q. Nie, ešte... Pardon, ešte pozmenujúci 203. Takže ideme hlasovať o 203, o trojke, 203. Kto je za? Proti, zdržal sa, zamietnuté. Potom kompromis Q. Za, proti, zdržal sa, schválené. 210 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 211 za, proti, zdržal sa schválené, Ďalší za, proti, zdržala sa schválená. 213 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 214. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 215, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 216, nie. 216 a 217 sú rovnaké. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Kompromis R za, proti, zdržal sa, schválené. Dvesto dvadsaťštyri a dvesto dvadsaťpäť za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis S za, proti, zdržal sa, schválené. 234 za, proti, Takže 231 vypadla, prejdeme k 234, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Dobre, preveríme si 234. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schválené. Pozmenujúci návrh 235. Vy chcete zopakovať 234 hlasovanie o 234? Tak dobre. Takže 234. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie k 234. Otváram hlasovanie k 234. Končím hlasovanie k 234 a je schválená. Potom prejdeme k 235 a 236. Kto je za? Proti, zdržal sa, zamietnuté. Potom máme 237. Kto je za? Kto je proti? Hovoríme teraz o prvej časti. A je to prijaté. Druhá časť. Druhá časť 237. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 238. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Mne sa zdá, že to bolo zamietnuté, ale hovoríme 238. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Bolo to zamietnuté. Kompromis SA. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? 230, 241. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? 242, 243 a 244. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? A je to zamietnuté. Kompromis T. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 252, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 253, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. Kompromis U, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis DD, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Dve, pozmenujúci návrh 259 a 260. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 261 vypadáva a 262 a 263 spoločne, kto je za, to je proti, to sa zdržal prijatý. 264, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis K A, K, A, kto je za, kto je proti, kto je, sa zdržal. Nebolo to jasné, takže overíme elektronicky. Kompromis K Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to prijaté 38 bol za. Pozmenujúci návrh 266. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? Kompromis V. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? Kompromis 2, tv kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. 281, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis X, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Potom pokračujeme. 295 na strane 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Ďalej. Tu návrh 300. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ja by som povedal, že to je prijaté, ale môžeme to overiť 300. Uh, the vote is open. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Áno, bolo to zamietnuté. Pozmenujúci návrh 302. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to je prijaté. Kompromis BB. A kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis. Pri, 306. No, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 307 spolu s 308. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Namietnutý. Kompromis Y. Kto je za? Kto je proti? Tu sa zdržal zamietnutý. Ale môžem sa mýliť, pretože to nebolo celkom jasné, takže otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to prijaté. Kompromis Z. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 317 spolu 318. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal zamietnutý? Kompromis AA. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? Kompromis BB. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? Pozmeňujúci návrh 342. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 343. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 344. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si 344. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Bol zamietnutý kompromis CC. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Podľujúci návrh 363 na strane 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 4, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 5, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 367. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 368. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 374. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 376. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ten pozmeňujúci návrh to je ústny pozmeňujúci návrh e, z SAD 377, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 1, to sú úvodné ustanovenia. Výbor pre kultúru, ešte sme zabudli, 23, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Teraz úvodné ustanovenia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 kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Návrh číslo 10, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 11. To je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Už nepodarilo sa mi to odchytiť, takže overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to zamietnuté. Návrh 12, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý. Návrh 13, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý. Návrh 14, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý. Návrh 15, to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 16, to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 18, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. No, overme 18. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 19. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz kompromis EE. E. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmúcim 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 30. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 31, kto je za, kto je proti, kto sa držal, zamietnutý, 32, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý, kompromis FF, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 37, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutá.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 Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 44. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 45. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 46. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? No už musíme si to overiť. 46. Otváram hlasovanie.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 50, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Tak, musíme si to overiť. Otváram hlasovanie teraz. sa na číslo 50. Teraz je koniec hlasovania a bolo to zamietnuté. Kompromis HH, kto je za? Kto je proti? Kto sa držal Prijatý. Ústny pozmenujúci návrh k 60. tam sa po, to mení, kde sa používa slovičko, to je oprava vypustiť slovo adequate, adequate, lebo je tam dvakrát. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý? Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis GG. Kto je za? Kto je proti? Prijatý. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 67, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kult, výbor pre kultúru, stanovenie C. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A výbor pre kultúru D. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 68. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 69. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 70. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 71. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 72. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Overíme 72. Dobre. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A bolo to prijaté 73. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A to znamená, že už budeme mať teraz záverečné elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. A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 The roll call votes will now be, be included. Teraz budú menovité hlasovanie zahrnuté do správy podľa pravidel. Je tu Helga Stevens? Dobre, lebo môžeme hlasovať o návrhu správy hodiny návrhu správy. A začíname teda 5. 6. Kto je za? Kto je proti? to sa zdržal prijatý? 5. 32. Kto je za? Kto je proti? to sa zdržal prijatý? 5. 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? FAM 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? AFET 8, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý, 37, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý, Libe 42, kto je za, kto je proti, kto sa držal prijatý, Kultúra 25, kto je za, Ale Tran 8 a Júri 1 tieto vypadli. Kompromis 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis je. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Petý 20, to je za, to je proti, to sa držal prijatý. 46, nie, 47, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromis K, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Libe 2, to je za, to je proti, to sa zdržal prijatý. Kompromis L, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 55, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis M, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pety 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Dobre, hovoríme. Otváram hlasovanie. Pety 24. Koniec hlasovania. A je to prijaté. NB29, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromis N, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 60, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, musíme si overiť 60. -ku. Konec hlasovania. A je to prijaté. 61. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Myslím, že teraz musíme overiť aj 61. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania a bolo to prijaté. Pozmeňte na 62, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 63, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 64, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, kompromis 8, o, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, ďalej Ďalšia strana, kompromis P. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý? Chcete si to overiť? Overíme kompromis P. Otváram teraz hlasovanie. Koniec hlasovania. A bolo to prijaté. Kompromis Q. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Podmienčný návrh 78. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 79. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 80. Kto je za? Proti? sa zdržal, prijatý. 83, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 86, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Ďalej nasleduje tran 6, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalej. Trans 7 v počastiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Tá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme tu druhú časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A bolo to prijaté. Kompromis R. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 88. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Nuž, myslím, že radšej o tom hlasujeme elektronicky. 88. No, Priveľa ľudí sa zdržalo. Koniec hlasovania, uvidíme, aký bude výsledok. Je to prijaté. Júri 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 90. Kto je za? Júri 11 na strane, na strane 13, to je za. To je proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis S. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis T. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. NV20. Kto je za? Kto je proti? Prepačte, že vás prerušujem, pani predsedajúca. Chcela by som sa vrátiť. Vy ste povedali, že pozmeňujúci bol prijatý, ale podľa mňa, ak by sa viac zdržali, viacerí zdržali, tak eh, než tí, čo hlasovali za, mne sa zdá, že 20, 28 nás sa zdržalo, čiže to by nemalo znamenať, že, sme, že to bolo prijaté. Yes, but the expertise says that uh, it's not counted like that. It's No, ale odborníci mi hovoria, že sa to takto nepočíta. Bolo 12 za a 1 proti a 29 sa zdržalo a to znamená, že to bolo prijaté. Takto, takto to funguje. But don't you have to have 50%? Ale nemalo by to byť 50% aspoň? Počúvam, čo mi hovoria odborníci a také sú pravidlá. Kompromis T bol prijatý. NB20 sme prijali a teraz pokračujeme, teda respektíve hlasujeme o NV20. To sme ešte neskončili. Čiže NV20 na strane 15 to je za, kto je proti, to sa zdržal prijatý. Ďalej pozmeňujúci návrh 101, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 102, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis U. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 544. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. FAM 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 106. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis V. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 110. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis dvojité V. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis e, X. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 114. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 115. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 100. 18, to je za, to je proti, to sa zdržal. Overíme 118. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania 118. Bolo to prijaté. Kompromis AI. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis Y. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 125. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis AA. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis Z. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Dobre, chcete overiť z -ko? Overujeme, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté. 36, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? Kompromis AB. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 100. Pozmeňujúci návrh 142. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Hovoríme 142. Otváram hlasovanie. A koniec hlasovania, respektíve uzatváram. Hlasovanie Bolo to prijaté. 143. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A 144. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržal? Ja by som povedala, že to je zamietnuté, ale môžeme si to overiť, tú 144. Otváram hlasovanie. A koniec hlasovania. Áno, bolo to prijaté. Sto štyridsať Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, kompromis AH, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 148, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 1, Chcete overiť to? Niekto namieta? Dobre, tak 148 overíme. Otváram hlasovanie. A hlasovanie sa teraz skončilo. A je to prijaté. Kult 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. Kult 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, kult 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, kult 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, kult 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, kult 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, kult 9, kto, je za, kto sa zdržal prijatý, Dobre, overíme. Kult 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Môžeme hlasovať o kul 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 naraz. Áno, výborne. Kto je za? Vy hovoríte, že nie? Dobre, takže každý osobitne. Takže kult 10 za, proti, zdržal sa, schválené. Kult 11 za, proti, zdržal sa, schválené. Kult 12 za, proti, zdržal sa, schválené. Kult 13 za, proti, zdržal sa, schválené. Kult 16 za, proti, zdržal sa, schválené. Kult 17 za, proti, zdržal sa, schválené. Kult 18 za, proti, zdržal sa, schválené. A regi 10 za, proti, zdržal sa, schválené. Kult 19 za, proti, zdržal sa, schválené. Kult 24 za, proti, zdržal sa, schválené. Reg 1 za, proti, zdržal sa, schválené. NV1 za, proti, zdržal sa, schválené. NV2 za, proti, zdržal sa, schválené. PETI 51 za, proti, zdržal sa, schválené. Envy 6 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Envy 7 za, proti, zdržal sa, schválené. Envy 9 za, proti, zdržal sa, schválené. Envy 10 za, proti, zdržal sa, schválené. FEM 11 za, proti, zdržala sa schválené. NV11 za, proti, zdržala sa schválené. NV12 za, proti, zdržala sa schválené. PETI 49 za, proti, zdržala sa schválené. NV17 za, proti, zdržala sa schválené. NV18 za, proti, zdržala sa schválené. NV22 za, proti, zdržal sa schválené. NV24 za, proti, zdržal sa schválené. NV25 za, proti, zdržal sa schválené. NV26 za, proti, zdržal sa schválené. A Regi 7 za, proti, zdržal sa schválené. Regi 9 za, proti, zdrž... Zasi no, preveríme. Regi 9 si preveríme. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. A výsledok je za. Takže schválená. FEM e e, 7 za, proti, zdržal sa schválené. FAM 8 za, proti, schválené, FAM 12 za proti schválené, FAM 13 za proti zdržal sa schválené, PETI 50, pardon, FAM 16 za proti zdržal sa schválené, LIBE 7 za proti zdržal sa schválené, FEM 22 za proti zdržal sa schválené, TRAN 1 hlasovanie po častiach. Kto je za, proti, zdržal sa schválené. Druhá časť za, proti, schválené. Tre, dva za, proti, zdržal sa zamietnuté. Tran 3. Dobre, tran 2 preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to schválené. Tran 3, kto je za? Proti? Zdržal sa schválené. Tran 9 za? Proti? Zdržal sa schválené. Tran 10 za? Proti? Zdržal sa schválené. Dobre, to desiatku ešte preveríme. Otváram hlasovanie, končím teraz hlasovanie. Schválené. Tran 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Tran 12 za, proti, zdržal sa, schválené. Tran 13 za, proti, zdržal sa, schválené. Tran 14 za, proti, zdržal sa schválené. Tran 15 za, proti, zdržal sa schválené. Tran 20 za, proti, zdržal sa schválené. Tran 21 za, proti, zdržal sa schválené. Tran 22 za, proti, zdržal sa schválené. Tran 23 za, proti, zdržal sa schválené. Pety 9 za, proti, zdržal sa schválené. 5. 10 za, proti, zdržal sa schválené. Juri 7 za, proti, zdržal sa schválené. Juri 9 za, proti, zdržal sa schválené. Juri 12 za, proti, zdržal sa schválené. Juri 16 za, proti, zdržal sa schválené. Libe 4 za, proti, zdržal sa schválené. Libe 13 za, proti, zdržal sa schválené. Libe 14 za, proti, zdržal sa schválené. Libe 16 za, proti, zdržal sa schválené. Libe 19 za, zdržal sa schválené. Libe 20 za, proti, zdržal sa schválené. Teraz ďalšia strana, Libe 26 za, proti, zdržal sa, 27 za, proti, zdržal sa, Libe 27 preveríme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Libe 28 za proti, zdržal sa schválené. Libe 30 za, proti, zdržal sa schválené. DV3 za, proti, zdržal sa schválené. DV7 za, proti, zdržal sa schválené. DV8 za, proti, zdržal sa schválené. DV9 prvá časť za, proti, schválené. Druhá časť, DV9, kto je za, kto je proti, zdržal sa, schválené. DV12 za, proti, zdržal sa, schválené. DV14 za, proti, schválené. DV15 za, proti, zdržal sa schválené. DV16 za, proti, zdržal sa schválené. DV17 za, proti, zdržal sa schválené. DV19 za, proti, zdržal sa schválené. DV20 za, proti, zdržal sa Preveríme DV20. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Takže je to zamietnuté. AFET 1 za, proti, zdržala sa schválené. AFET 3 za, proti, zdržala sa schválené. AFET 4 za, proti, zdržala sa schválené. AFET 5 za, proti, zdržal sa schválené. AFED 7 za, proti, zdržal sa schválené. Pozmenujúci návrh 147 za, proti, zdržal sa schválené. Ju 150 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis AC za, proti, Zdržal sa schválené. Pozmenujúci návrh 157 za. Proti. Zdržal sa schválené. Líbe 41 za. Proti. Zdržal sa schválené. 158 za. Proti. Zdržal sa. Preveríme 158. Otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. Zamietnuté jedným hlasom. 5-1 za, proti, zdržal sa, schválené. Jurej 2 vypadlo. A teraz ideme hlasovať o 159. Za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 160. Schválené. Teraz sa dostávame k 5.12 na strane 32 za proti, zdržal sa, schválené. Teraz 161 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 163 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis AD za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 165 za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis AE za, proti, zdržal sa schválené. 168 za, proti, zdržal sa schválené. 169 za, proti, zdržal sa schválené, e, zamietnuté. 170 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pety 26 vypadlo. Prejdeme ku kompromisu. Nie. Takže pety 26 musíme odhlasovať za. Proti. Zdržal sa zamietnuté. A 3 za, proti, zdržal sa schválené. FEM 23. To sme už e, zakryli, pokryli, takže kompromis AF za, proti, zdržala sa schválená a 173 za, proti, zdržala sa zamietnuté, 174 za, proti, zdržala sa schválené, 175 za, proti, zdržal sa, schválené. 177 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis G za, proti, zdržal sa, schválené. 5 8 za, proti, zdržal sa, schválené. 181 za, proti, zdržal sa, schválené. A 182 za, proti, zdržal sa, schválené. 183 za, proti, zdržal sa, schválené. 517 za, proti, zdržal sa, schválené. A 523 za, proti, zdržal sa, schválené. Teraz ideme k úvodným ustanoveniam. Kompromis B za, proti, zdržal sa, schválené. FEM A za, proti, zdržal sa, schválené. TRAN E, pardon, TRAN A za, proti, zdržal sa schválené. Tran B za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis C za, proti, zdržal sa schválené. H, kompromis H za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis, kto je za, proti, zdržal sa schválené. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržal sa schválené. 12 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 12. To bolo veľmi jasné. Prejdeme k 13. za, proti, zdržal sa, schválené je za, proti, zdržal sa schválené. 15 za, proti, zdržal sa schválené. FEM C za, proti, zdržal sa schválené. FAM D za, prosi, zdržal sa schválené. Libe A, kto je za, proti, zdržal sa schválené. 17 za, proti, zdržal sa, schválené. FAM H za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis G za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 21 za, proti, zdržal sa, schválené. Kompromis F za, proti, zdržal sa schválené. FEM I za, proti, zdržal sa schválené. FAM J za, proti, zdržal sa schválené. Takže prejdeme k 26 za, proti, zdržal sa sk- e, zamietnuté. 28 pardon, 29 a 30 sú spolu. Kto je za? Proti, zdržala sa schválené. Potom prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 32. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že 33 si radšej preveríme. Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Schválené. FEMK, prepačte, 34. Pozmeňujúce na 34 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Preveríme 34. Otváram hlasovanie. Teraz skončím hlasovanie. Áno, schválené. 35 za, proti, zdržal sa, schválené. FAM G za, proti, zdržal sa, schválené. FAM R za, proti, zdržal sa, schválené. C za, proti, zdržal sa schválené. Tran D za, proti, zdržal sa schválené. Kompromis A za, proti, zdržal sa schválené. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržal sa schválené. 4 za, proti, zdržal sa schválené. A potom posledné hlasovanie o návrhu e, správy v pozmenenom znení. Teraz otváram hlasovanie a teraz ho končím. 41 hlasov za. Ako viete, tento výsledok bude v samotnej správe a chcem sa poďakovať pani Stevensovej a možno som zabudla povedať to isté ešte aj pánovi Benifaj, keď sme o ňom hlasovali, ako aj ostatným. Na budúce sa stretneme 15. júna a môžem vám slúbiť, že nebudeme hlasovať už tak ako dnes, 15. pretože toto je naozaj veľmi ťažká práca. Ďakujem vám všetkým za vašu spoluprácu.